tým sa budeme musieť e, žiaľ stále intenzívnejšie zaoberať. A ako prvá je do rozpravy pripravená, prihlásená pani Tuporajna. Mene radi, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, od volieb do Európskeho parlamentu prešli takmer 4 mesiace. Vo viacerých členských štátoch e, boli spojené s ďalšími voľbami. Nebola identifikovaná žiadna väčšia zasávacia e, kampaň, ale tí, ktorí kontrolovali fakty a e, médiá, predsa len označili isté Ehm, snahy o ovplyvňovanie ehm, názorov voličov. Musíme byť neustále pripravení, musíme vynakladať neustále úsilie, aby sme šírili povedomie, aby sme zvýšili pripravenosť a posilnili odolnosť našich demokracií voči hybridným hrozbám a vrátane dezinformácií. Je to priorita nášho predsedníctva. Dlhodobé úsilie posilniť odolnosť našich demokratických spoločností sú nevyhnutné, keďže dezinformácie a hybridné hrozby vo všeobecnosti sú neustálou súčasťou nášho bezpečnostného prostredia. E, vyvíjajúca sa povaha hrozieb a rastúce riziko negatívnym zásahom a online manipulácie súvisiacej s rozvojom umelej inteligencie a technik zberu údajov si vyžadujú neustále posudzovanie a primerané reakcie. Rada víta zámer komisie zrealizovať hĺbkové hodnotenie implementácie záväzkov prijatých online platformami a ďalšími signatármi v rámci etického kódexu. Rada monitoruje implementáciu e, vo svojej pracovnej skupine a bude pripravená e, preskúmať opatrenia, ktoré navrhne koncom roka komisia. Ešte pred koncom roka očakávame správu komisie o parlamentných voľbách 2019, eh, európskych parlamentných voľbách, ktoré, kde by mala byť vymeraná pozornosť zameraná pripravenosť a odolnosť v týchto voľbách. Bude zaujímavé vypočuť si názor komisie, eh, aké by mohli byť eh, prijaté ďalšie iniciatívy. Veľký význam prikladáme tejto téme, ako viackrát vyzdvihla Európska rada vrátane novej strategickej agendy Inštitúcie EÚ a členské štáty zohrávajú dôležitú úlohu, každý v rámci svojich eh, kompetencií na ochranu demokratických procesov. Je potrebné sústredené úsilie EÚ a členských štátov, ale takisto občianskej spoločnosti a súkromného sektora. Naša reakcia musí byť komplexná, zameraná na internú ako aj externú dimenziu hrozby. Od prijatia záverov rady v marci aby sa zabezpečili slobodné a férové eh, európske voľby. Eh, privítali sme voľný balík komisie a akčný plán a veľa sa toho udialo tak na strane inštitúcií, ako aj na strane jednotlivých členských štátov organizovanie pravidelných e, stretnutí e, z kooperačnej siete, e, slúži sa expertom na identifikovanie hrozieb, na výmenu informácií, takisto vytvorenie rýchleho informačného systému a kontaktných miest, kde vzdielajú informácie o informačných kampaniach, posilnenie strategickej komunikácie európskych hodnot a politík, posilnenie európskych e, médií, ekosystému európskych médií tým, že sa e, umožnia siete nezávislých e, preverovateľov faktov, takisto aktivity na šírenie povedomia, aby sa chránila integrita európskeho vládneho procesu spolu so súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou hodnotenie kybernetickej hrozby v volebnom kontexte a opatrení na riešenie a zachovanie integrity volebného systému. Spomínaná spomeniem monitorovanie implementácie etického kódexu zo strany um, online platformiem a spolupráca s medzinárodnými relevantnými aktérmi. Toľko sa už mhm. udialo. Vážený pán predseda, vážené poslanky a poslanci, aby sme prispeli k tomuto Siliu rumunské predsedníctvo pripravilo na poslednú Európsku radu správu o boji proti dezinformáciám a o tom, čo sme sa ponaučili z európskych volieb. Keď budeme pokračovať v tejto práci, tak jednou z eh, hlavných priorít nášho predsedníctva je posilnenie odolnosti našej demokratickej spoločnosti voči zahraničnému zasahovaniu prostredníctvom koordinovaných a koherentných akcií vo všetkých oblastiach, relevantných oblastiach eh, politiky na zabezpečenie komplexnej bezpečnosti našich občanov. Chcem vyzdvihnúť, že všetka táto práca na ochranu našej otvorenej demokratickej spoločnosti sa musí zrealizovať eh, plne rešpektujúc základné právo našich občanov mm, vrátanie práva na slobodu prejavu. V tomto kontexte naše predsedníctvo prikladá veľký význam posilneniu schopnosti EÚ eh, v boji proti hybridným hrozbám a v budovaní odolnosti v EÚ a v členských štátoch. Už v júli eh, bola vytvorená trvalá pracovná skupina Rady s horizontálnym mandátom a e, konala sa aj prvá schôdza tejto pracovnej skupiny. Je tiež e, podstatné naďalej rozvíjať partnerstva, najmä spoluprácu s NATO. Európske centrum excelentnosti v Helsinkách, e, Centrum na boj proti hybridným hrozbám, tiež podporuje spoluprácu v tejto oblasti. Dezinformačné stratégie zahraničných e, a štátnych a neštátnych aktérov sa uplatňujú aj zahra- teda nielen na EÚ. E, čiže doplnkovo zriešenie tohto problému v rámci EÚ. Akčný plán proti dezinformáciám naznačuje náš veľký záujem o spoluprácu s partnermi v v východnom a južnom susedstve EÚ, ako aj na západnom Balkáne posilnenie médií, posilnenie informácií, e, digitálna gramotnosť, to sú kľúčové prvky v tejto e, súvislosti. Musíme spolu konať štrukturovaným a koordinovaným spôsobom, aby sme e, sa vysporiadali s týmito výzvami. Ochrana volieb je e, v jadre obrany našich európskych hodnot. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, mm. dámy a páni. Ďakujem pekne. Máme tu dvoch zástupcov komisie medzi nami, pani Jourová a pán King a začne pani komisárka Jourová. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, rešpekt demokracie za základných práv a právneho štátu, to sú tri spoločné hodnoty, ktoré spájajú Európsku úniu. Nemali by sme ich brať eh, ako samozrejmosť. Eh, Zvolená predsednička von der Leyen oznámila, že ochrana európskej demokracie bude pre jej komisiu prioritou. Vyzdvihla, že náš demokratický systém sa eh, dostáva pod rastúci eh, tlak tých, ktorí nás chcú rozdeliť a destabilizovať. Preto musíme urobiť viac, aby sme chránili eh, aby sme sa chránili pred vonkajšími vplyvmi. Šírenie dezinformácií a vplyv takýchto malých peňazí, mm, skresovanie verejnej mienky, skresovanie rozpravy. To je to, čo môžu e, zahraniční aktéry e, zneužiť, aby manipulovali politiku, spoločenskú debatu a správanie v oblastiach ako je zmena klímy, e, migrácia, verejná bezpečnosť, zdravie a financie. Manipulácia tiež môže znižiť dôveru v vedu a empirické dôkazy. Konanie slobodných aferových volieb je v prvom rade s odpovednosťou členských štátov. Napriek tomu Európsky prístup je potrebný vzhľadom na cezhraničný rozmer tohto úsilia manipulovať demokraciu a vzhľadom na význam spoločného úsilia pri riešení hrozieb. To, čo sa týka jedného členského štátu, sa môže dotknúť všetkých členských štátov. Prosím som volebného balíka v septembri 2018 komisia prijala odhodlané kroky na podporu úsilia členských štátov chrániť integritu volieb a bojovať proti dezinformáciám. Pri implementovaní toho balíka komisia eh, povzbudzuje aj národné siete, aby identifikovali najlepšie postupy na zvládanie rizika vo volebnom procese. Spolupráca medzi členskými štátmi eh, bola podporená aj novo vytvorenou e, s Európskou e, sieťou spolupráce pre voľby, kde bolo možné vymeniť si e, overené postupy a vytvoriť operatívne prepojenia medzi členskými štátmi. Sieť sa stretla pred európskymi voľbami 4 krát a prvé bilančné stretnutie sa konalo hneď po voľbách. Spojili sa tam zástupcovia národných sietí, ktorí mali plodnú výmenu informácií a tak medzi sebou, ako aj so zástupcami iných inštitúcií vrátane parlamentu a občianskej spoločnosti. Aktivity tejto siete sa stiahujú na všetky aspekty tohto komplexné, tejto komplexnej oblasti, od e, budovania povedomia e, medzi občanmi, e, podpory platformiem až po mapovanie právnych nástrojov, ktoré sa dajú uplatniť na zahraničné financovanie. Takisto tam bol, bola realizovaná bolo realizované isté cvičenie na posilnenie odolnosti členských štátov proti uh, kybernetickým útokom. Uh, členské štáty vyjadrili uh, želanie pokračovať v práci tejto, týchto národných sietí a európskej siete aj po voľbách na podporu úsilia členských štátov zvýšiť odolnosť svojich volebných systémov. Naše predbežné hodnotenie implementácie tohto úsilia v kontexte nedávnych európskych volieb je dosť povzbudivé. Koordinovaný postup EÚ pomohol zabezpečiť lepšiu pripravenosť a koordináciu v boji proti manipuláciám a dezinformáciám. Ako sa udiala aj v prípade predchádzajúcich volieb, aj teraz robíme veľmi podrobné hodnotenie konania volieb do Európskeho parlamentu. Takisto spolupracujeme s medzinárodnými partnermi prostredníctvom celého radu FOR, vrátane NATO a G7 a spolupracujeme aj s individuálnymi štátmi. Zohľadňuje to, odráža to koordinovaný komplexný prístup demokratických spoločností k boju proti dezinformáciám a na posilnenie demokratických procesov. Medzinárodná spolupráca zabezpečuje, aby nástroje jednotné, jedinečné schopnosti všetkých aktérov konali eh, spoločne na ochranu základných práv, najmä práva na slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania. Ako už eh, spomenal, spomenula zvolená predsednička komisie von der Leyen, komisia, ak bude potvrdená parlamentom, eh, sa zameria na to, aby predložila Európsky akčný plán demokracie a riešila hrozbu externého zasahovania do našich európskych volieb. Ak bude eh, potvrdenie ak budem ja potvrdená eh, vo svojej funkcii, nadalej budem pracovať na tomto pláne, budem, eh, budeme posilňovať odolnosť systémov a posilňovať našu, náš boj proti šíreným dezinformáciám. dezinformáciám. Je to dôležité pre slobodu prejavu, slobodu tlače. Je to dôležité na zachovanie mediálneho pluralizmu, čo chceme chrániť v ďalšej komisii. Vo všetkom tomto úsilí, opäť, ak teda budem potvrdená vo svojej budúcej úlohe, budem úzko spolupracovať s parlamentom, s členskými štátmi, s občanmi a s ďalšími zainteresovanými subjektmi, aby sme chránili a pozbudzovali demokraciu v Európe. Ďakujem pekne. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. A ďalší rečník z komisie je komisár King. Uh, chair, uh... Pán predseda, kolegovia, ďakujem. Ja sa zamerám na výzvy z dezinformácií. Ako sme už počuli, žiaľ, počas posledných európskych e, volieb do Európskeho parlamentu nebola e, veľká e, kampaň dezinformačných útokov, našťastie. To však žiaľ na nešťastie neznamená, že tieto voľby neboli postihnuté dezinformáciou. Nie, e, sú mnohé správy z celej Európy o rôznych e, druhoch e, dezinformácií. Napríklad, aby sme si zobrali príklad z ďalšieho členského štátu, z Nemecka sú e, výskumné správy, ktoré ukazujú, že e, online e, reklama jednej nemeckej strany predstavovala až 86 všetkej stranickej aktivity na Facebooku. 4 krát komentári, 6 krát zdieľania E, v porovnaní so všetkými ostatnými politickými stranami spolu. Mnohé z týchto e, lajkov a vzdelaní e, pochádza zo zhluku 80 tisíc podozrivých účtov, ktoré mali náhodné dvoj písmenové prvé a druhé mená, ktoré spolu lajkovali tento obsah Propaganda a dezinformácia vo veľkom je žiaľ fakt nášho politického života a keď e, platformy e, nevedeli zistiť, že tisícky e, účtov s náhodnými dvojpísmenovými menami sú podozrivé, tak máme problém. Musíme urobiť viac, aby sme robili spolu, aby sme uzatvorili priestor, v ktorom nepriateľskí a zlí hráči sa snažia dezinformovať a budovať našu odolnosť, aby sme e, im to stiažili a aby nám to umožnilo odolávať e, ich e, úderom. Preto my spolu s členskými štátmi aj s mnohými ďalšími partnermi pracujeme aspoň v štyroch oblastiach. Poprvé, ako bolo povedané, my sme zriadili systém včasnej výstrahy, čím sme spojili inštitúcie EÚ a členské štáty, aby pracovali spolu, aby zisťovali a riešili koordinované kampane dezinformácie. Pracujeme na posilnení e, tohoto mechanizmu a e, teraz robíme konzultácie, aby sme posilnili e, spôsoby výmeny informácií v členských štátoch medzi inštitúciami a aj platformami ako aj výskumníkmi z občianskej spoločnosti, aby sme vybudovali posilnené centrum pre výskum a analytiku dezinformácií. Po druhé, počas e, posledných dvoch rokov sme zmobilizovali e, spoločenstvo prevrhovačov faktov, výskumníkov a občianskú spoločnosť, e, ktorá analizuje tieto dezinformačné kampane a ktorá navrhuje, ako na to reagovať, aby sme eh, posilnili eh, účinok tejto spoločnosti. Eh, čoskoro zavedieme online európsku platformu, kde bude spojených viacero preverovačov faktov v rôznych členských štátoch a je to financované z európskeho programu. Ale tiež potrebujem, aby platformy zohrali svoju úlohu a aby poskytli pri, e, zabezpečený prístup k údajom pre e, týchto prevračov faktov a výskumníkov, aby im umožnili robiť výskum a aby sme mohli Eh, umožniť eh, rýchle reakcie, vždy samozrejme s rešpektovaním potrebných profesionálnych a etických štandardov. A tým sa dostávame k tretiemu bodu, na čom pracujeme. Eh, my tlačíme veľké internetové platformy, aby sa pridali k kódexu o dezinformáciách, ktorý už bol ustanovený a dokončili sme prácu na ňom v septembri minulý týždeň a tie e, veľké platformy ako je Twitter, Facebook, Google, Mobile a e, ďalšie. Teraz e, sa k ním našťastie pridal aj Microsoft. Je to teda seriózna skupina ľudí a oni prijali zoznam 15 rôznych záväzkov a my sledujeme plnenie týchto záväzkov do polovice septembra, teda niekedy teraz títo signatári nám eh, predložia svoje vlastné sebahodnotenie a potom budeme pracovať s viacerými eh, dodavateľskými konzultantami, aby eh, sme vypracovali nezávislé hodnotenie tretich strán o plnení týchto záväzkov do konca oktobra. A na základe týchto správ očakáme, že budeme mať prehľad v tom, ako stojíme pri naplnení tohto kodexu do konca oktobra. A posledný krok, e, naše plné hodnotenie e, dostaneme formou oznámenia komisie, ktoré sa e, plánuje, že sa bude publikovať začiatkom budúceho roku, keď skončia konzultácie s tými nezávislými expertami. Ako komisárka Jorová, ako ja, aj komisár Gabriel povedali viackrát, ak by sa tie výsledky ukázali neuspokojivé, tak myslím, že bude musieť e, zisťovať ďalšie konanie a ak to bude potrebné aj možnosť regulácie. A už bolo e, veľa návrhov aj legislatívnych a iných, ktoré boli predložené v členských štátoch. Napríklad vláda Spojeného kráľovstva upravila svoje e, zámery e, v Bielej knihe o online škodách a vo Francúzsku sa snažia e, dať väčšiu zodpovednosť platformám internetovým. A po štvrté, my pracujeme na tom, aby sme posilnili občanov a podporujeme mediálnu gramotnosť a zvyšovanie povedomia v spoločnosti o pozitívnom dopade e, politík Unie aj hodnot Unie, aby sme posilili odolnosť našich občanov proti negatívnym e, faktom dezinformácie. Celkovo chcem povedať, že sme urobili dobrú prácu a Prešli sme istú cestu, no úprimne ešte treba veľa urobiť. A preto, ako pani Obrova a ja s potešením vidím, že prichádza EUca komisia aj e, nominovaná komisárka, e, predsednička komisie zdôraznila dôležitosť tejto práce. Ako už bolo spomenuté, ak to bude potvrdené a bude to v programe, tak e, dezignovaná predsednička e, komisie povedala, že chce mm, spustiť program e, pre e, možno ďalšie aplikácie umelej inteligencie a tiež zákon o digitálnych službách, aby zmodernizovala povinnosti a záväzky online platformiem. A tieto snahy spolu s ostatnými, ktoré diskutujeme, budú kľúčom, ak máme zabezpečiť prosperujúcu, bezpečnú a demokratickú digitálnu bezpečnosť pre všetkých občanov. Ďakujem. Ďakujem aj e, za rozsiahlé úvodné vystúpenia. Teraz e, dostanú slovo poslanci. A najprv pán Tomas Tové. Mikrofón vypnutý. No? Ďakujem eh, predseda rade, komisárom aj poslancom. Táto rozprava je o základných európskych hodnotách, o právnom štáte, o slobode, o eh, demokratických voľbách. Myslím, že je veľmi dôležité, aby Európsky parlament po tejto rozprave predstúpil s veľmi e, silnou rezolúciou. Je veľmi dôležité, že v Európe máme sa zasadiť za slobodné a demokratické voľby bez zasahovania zo zahraničných štátov. A žiaľ, to nie je dnešná situácia v Európe. A myslím, že je dôležité, aby Európsky parlament sa nebal veľmi jasne o tom hovoriť. Je to známe, že e, hlavne Rusko e, vykonáva e, intenzívnu informačnú vojnu proti Európe. Sú tam štátom platené médiá a ich fabriky na trolov, ktorí sa pokúšajú podkopávať demokratickú debatu v Európe, ale tiež vidíme ďalšie totalitné štáty ako Čína, Irán, Severná Korea, ktoré sa tiež pokúšajú oslabiť eh, naše demokratické rozhodovanie. Myslím, že je dôležité, aby sme sa pokúšali obhajovať naše hodnoty a zabezpečiť, že keď eh, bude agresia proti našim demokratickým inštitúciám, tak musia byť aj dôsledky. Myslím, priatelia, že v tejto plenárke sa veľa v mnohých veciach nezhodujeme to sa nazýva demokracia a je to v poriadku, ale dôležité, aby sme sa zhodli na tom, že ak necháme demokratické rozhodovanie otvorené voči zahraničnému zasahovaniu, tak stratíme aj seba určenie a odhodlanie. A preto je dôležité, aby sme um, prišli so spoločnou rezolúciou v nasledujúcich týždňoch a zasadili sa o spoločné európske hodnoty. Teraz pani Katy Píry. Ďakujem, pán predseda, komisár, ministri, kolegovia. V demokracii e, slobodné a demokratické voľby sú kľúčové, ale nemožno ich považovať za samozrejmosť. V posledných rokoch e, milióny Európanov boli vystavení e, hromadnej kampane dezinformácie počas volieb v dôsledku zasávania Kybernetické útoky narastli na nevydanú úroveň s eh, prístupom eh, na strategické infraštruktúry a údaje. Financovanie politických strán z tretich štátov buď eh, obišli tieto pravidla, alebo ich porušovali. V Taliansku bol posledný incident, kde sa zistilo, že Rusko financovalo právnika Matea Salviniho a tento e, parlament sa vyjadruje k takýmto zasahovaniam a som rada, že aj fínske predsedníctvo to prijíma ako jednu zo svojich priorit. Som hrdá, že skupina SAD e, získala širokú politickú podporu, aby táto dôležitá téma bola na programe tohto týždňa. A tiež e, s potešením som počula, že je tu široká podpora pre silné uznesenie, kde potrebujeme vážne odpovede, ako brániť e, tretím stranám podkopávať e, naše demokratické systémy, aby sme riešili túto výzvu účinne. Moja skupina navrhuje, aby sa zriadil osobitný parlamentný výbor, aby európska demokracia, v e, ktorej sú voľby vždy slobodné a spravlivé, aj tak ostala a aby to opäť bolo samozrejmosťou. Monsieur Durand Pascal. Pán Pascal Durand. Oui, merci. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani ministerka, na ovod ste vysvetlili, že európske voľby prebehli dobre. Vyjadrili ste potešenie, že neboli útoky. A ja sa tiež teším, že dobre prebehli európske voľby. No ale Voľby vo všeobecnosti a konkrétne európske voľby, to nie je všetká demokracia. A to, čo povedal pán King a pani Jorová, je, že naša demokracia, tak ako ju vnímame v Európe, je ohrozená. Je ohrozená práve týmito javmi, ako sú dezinformácie. Vy ste to oznamenali a správne ste to vyzdvihli, pán komisár. Ale je takisto ohrozená prostredníctvom financovania. Takisto to tu zaznelo, je veľmi dôležité povedať. E, ohrozuje financovanie politických strán. Čiže e, to je ten základ demokracie v Európe. Vieme, že zahraničné veľmoci, ktoré nechcú dobro Európskej únie, hovorili sme o Rusku, ale nie je to len Rusko. Rusko to je jasné, to je etablované, definované. Ale e, financovali viac než miliardov eur informačné prvky, e, najmä teda pokiaľ ide o politické strany, e, ktoré sú na extrémnej pravici, tak vo Francúzsku, v Taliansku, ako aj inde. A musíme efektívne bojovať proti financovaniu politických strán a máme k tomu uznesenie, to uznesenie je veľmi dôležité. Dávame peniaze napríklad strátkomu, oni majú 3 milióny eur ročne, 3 milióny možno 5, e, zvýšilo sa to, máte pravdu, pán komisár, ale z oči voči miliarde. Takže buďme seriózni, dajme si nástroje na to, aby sme dokázali konať proti tým dezinformáciám. Dajme si tie nástroje na to, aby sme zakázali zahraničné financovanie, ktoré ohrozuje našu európsku demokraciu, naše politické strany a dajme si prostriedky na to, aby sme mohli byť technologicky nezávislí, pretože ak sa budeme musieť stále obracať eh, mimo EÚ, aby sme dokázali kontrolovať eh, túto situáciu, tak eh, budeme mať obrovské problémy s nezávislosťou a našou schopnosťou konať. Merci. Herr Bütikofer. Pán Bütikofer. Herr Präsident, verehrte Pán predseda, vážené predsedníctvo rady, pán komisár, vážené kolegyne, kolegovia. Chcem sa poďakovať e, fínskemu predsedníctvu rady za to, že e, túto tému berú tak vážne a chcem sa poďakovať aj komisii za to, že sa tak intenzívne venuje tejto téme. Európa, ktorá chráni, musí e, byť v prvej línii a ochraňovať svoje vlastné hodnoty, aj svoju demokraciu, aj európsku zvrchovanosť. A o to ide v tejto rozprave. Nemusíme len e, jednom smere byť obozretní a e, nie sú preukazateľne pokusy o zasahovanie len z Ruska. E, sú také pokusy aj od pána Erdogana z Turecka a totalitné vedenie Číny by rado využilo ekonomické závislosti. A aj reakčné kruhy z USA sa už e, pokúsili sa e, miešať e, do európskej demokracie na náš úkor. Je to z veľkej časti veľký stret medzi autoritárskymi medzinárodnými snahami zasahovania do demokracie aby sme e, tento stred neprehrali. Nemôžeme len prizerať e, na to, kto sa chce e, nám do toho miešať, ale musíme tiež si uvedomiť, že v Európe vznikajú miesta štiepenia, ktoré sa snažia oni využiť. A to tiež patrí k obrane našej demokracie a zvrchovanosti. Pomenózy. Ďakujem. Ďalší je pán Kampomenózy. Ďakujem, pán predsedajúci to, čo sa tu dnes hovorí, je pomerne surrealistické. Na začiatku sa hovorilo o kybernetickej bezpečnosti. Samozrejme, to je pozitívne, je to dôležitá téma. to Izrael a podobne, akú rolu majú v tomto zmysle. Ale je tu niečo, čo sa možno tvári, ako keby sme mohli pokračovať v tej hre, tak ako to bolo pri tých deviatých hlasoch, e, ktorý hlasoval, e, ktoré prispeli k zvoleniu pani von der Leyen. E, tie samozrejme prípady, o ktorých ste hovorili, nakoniec boli popreté na základe neskôršieho vyšetrovania a tak ďalej. To isté platí aj pre Taliansko máme tu súdy na to, aby objasnili veci. Ale o čo tu ide? E, e, o čo stojí za to vašou potrebou, ktorú tu preukazujete? Možno chcete obmedziť hm, slobodu internetu, nakoniec o tom svedčí aj rozpráva o e, autorských právach a podobne. Vy nechápete už voličov, občanov, Máme tu napríklad hlasovanie o Brexite. Vás to prekvapilo, prekvapili vás americké voľby, prekvapili vás voľby do parlamentu. Jednoducho nechápete to, pretože ste sa uzavreli tu a nemáte skutočne kontakt s realitou. A potom tu sú tie vaše dokumenty, jednak predsedníctva aj parlamentu. V roku 2018 ste dali 33,3 miliónov eur na to, aby ste vlastne ovplyvnili voľby. Takže aj vy e, chcete e, ovplyvňovať e, voličov. A robí to tento istý parlament Európsky parlament a zároveň hovoríte o tom, ako sa e, jednoducho snažia zasahovať e, do procesu externej veľmoci. Ďakujem. Ďakujem vám. Číny Nikola. E, pán Nikola Prokačíny. Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím, plne súhlasím s obsahom tohto uznesenia, ale nesúhlasím s týmto obsesívnym hľadaním a s kompulsívnou snahou zo strany Európskeho parlamentu, aby našiel nejakého nepriateľa. To jednoducho nechápem. Ja to lepšie vysvetlím. Podľa mňa je potrebné obhajovať eh, bezpečnosť eh, demokratickej spoločnosti, eh, spoločnosti sociálnu bezpečnosť, ekonomickú bezpečnosť a to samozrejme prostredníctvom čo najlepších legislatívnych nástrojov, aj napríklad revolúcia 5G, ktorá sa blíži. E, to treba riešiť veľmi opatrne, treba dobre vyberať e, ekonomické subjekty, ktoré sa tam na tom budú e, podielať, ale ja teda chápem obsah tohto uznesenia, ale tá metóda mi uniká. Mali by sme sa zamerať skôr na posilnenie európskych agentúr, ktoré sú kompetentné v tejto oblasti a nie, aby sme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 Pán Radakovský, Miroslav. Chairman, not... E, pán e, predseda, ja nie som Radakovský, ja som Ralačovský, ja som Slovák, e, Radačovský. Kolegyňa a kolegovia. Po vypočutí si a po preštudovaní správ ohľadom dezinformácií a hybridných vojen som nadobudol dojem, ako by sme mali všetci z uniformy, nasadnúť do lietadiel, zaútočiť na Moskvu. Nepovažujem za správne že by tak v tejto správe ako aj v iných správach sa za primárneho nepriateľa európskej únie považovalo za rusko. rozdeľovanie európy na východ a západ je neprípustné je to cesta do pekla. európania nie sú čerti európania sú homo sapiens. už veľkí ľudia európy charles de gaulle michail gorbačov ján pavol ii hovorili o európe od uralu k lamanšu. rozdeľovanie európy sankciami raketami je neprípustné

Ďakujem, pán eh, Radačovský. Ospravedlňujem sa. Eh, trvá to, kým sa naučíme mená nových eh, kolegov. Dúfam, že sa zavďačím kolegyne Karoline Enstadler. Ďakujem. Pokus ovplyvňovať rozhodnutia a voľby v Európskej únie E, už e, nie je jav, ktorý e, možno priradiť science fiction romanom. Po manipuláciách volieb v USA aj v Francúzsku nastal tento jav aj v Rakúsku. Pred pár týždňami nastal hackerský útok na centrálu Rakúskej ľudovej strane. Nepredstaviteľné množstvo údajov 1,3 GB bolo ukradnutých a asi aj ďalej odovzdaných a to týždeň pred voľbami do parlamentu. Podstatné je e, neprestrelné e, vyšetrenie tohto a e, policia pochybuje o pravdivosti, o pravosti tohoto útoku, no pre vyšetrovateľov už je jasné, že išlo o dobre vzdelaných a profesionálnych hackeroch a stopy vedú do zahraničia a Eh, keď ide o takýto ťažký útok, nejde len o útok na rakúsku ľudovú stranu, ale aj eh, na demokraciu celkovo. Dezinformácie ehm, bránia ehm, slobodnému eh, tvorbu slobodnej vôli a slobodnému rozhodovaniu pri voľbách. A o tom je dnešná debata a k tomu aj nasledujúca rezolúcia, pretože tu hm, platí, že treba hľadať európske riešenia aby sme eh, chránili naše voľby pred eh, zločineckými mocnosťami a ide o mm, ochranu našich hodnot a nášho spôsobu života v Európe a túto musíme dôrazne a všetkými prostriedkami obhajovať. Dank. Srdečná vďaka, pán Benifej. Ďakujem, pán predseda. Je čoraz viac súdnych vyšetrovaní a investigatívnych článkov novinárov, ktorí poukazujú na zasahovanie e, cudzích možnosť, e, mocností do volieb, najmä Ruska, ale aj iných a v podstate to poškodzuje e, volebnú, volebnú rozpravu v Európe. Pozrime sa napríklad na príklad Národného frontu v roku 2014 alebo napríklad zasahovanie Ruska do volieb v Taliansku vplyv na zvolenie e, Ligy Severu a Matea Salviniho. A v podstate e, o tom ani e, nikdy nevypovedal pred súdom. A treba jasne ukázať na túto destabilizáciu Európy. Dnes niektorí európsky politici sú v podstate takými národnými vykonávateľmi týchto manévrov. E, Stavajú sa do pozície zástupcov ľudí, ale v podstate zastávajú záujmy zahraničných možností, mocností. Sú to v podstate také bábky, sú to vlastne nebez, nepriatelia e, našej suverenity, Marie Le Pen, Salvini a podobne, e, rúhajú a postupujú proti záujmom Európy. Tento parlament vytvoril osobitný výbor, ktorý by mal práve e, sledovať takéto zasahovanie a aby e, e, zabezpečil slobodnú a demokratickú volebnú debatu a E, nakoniec tí, ktorí e, pomáhajú týmto mocnostiam, budú volaní na zodpovednosť tu v parlamente aj inde. Ďakujem. Kolege. Ďakujem, pán kolega Tudorake Dragoš. E, ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať pani komisárke Jorovej a komisárke Kim za to, čo povedali na začiatku. A vo všeobecnosti e, chcem e, oceniť snahu Európskej komisie bojovať e, proti takémuto zasahovaniu. Musíme sa pripraviť na to, aby sme riadili rizika, ktoré sa týkajú týchto volebných procesov. A súhlasím, to všet, súhlasím s kolegami vrátane pána Duranda, že by sme mali lepšie financovať tie štruktúry, ktoré už máme, tak aby sme mohli bojovať proti zasahovaniu zahraničných mocností, ktoré systematicky podkopávajú kohéziu na národnej aj celoeurópskej úrovni. Komisárka King eh, na Líbe nás eh, varovala minulý eh, komisár King nás varoval minulý týždeň na stretnutí Líbe, že sa zdvojnásobila snaha o takéto zasahovanie a ten počet útokov na sociálnych médiách narastol a to napríklad až o 20 miliónov v prípade Facebooku, musíme e, sa zaoberať tým, čo sa dá urobiť v rámci legislatívnych návrhov. Ďakujem pani kolegyňa Terry Reintke. Ďakujem, pán predsedajúci. E, žijeme v stabilných, odolných, liberálnych demokraciách. Pred desiatimi rokmi by som pravdepodobne podpísala e, tieto vyhlásenia za všetkých e, poslancov Európskeho parlamentu a povedala by som, že toto sa už nikdy nezmení, ale dnes už mám troška väčšie starosti a bola by som opatrnejšia, keby pri tomto tvrdení stále máme odolné robustné demokracie, ale tieto demokracie sú pod útokom. Disinformácie sa šíria, napríklad sa zameriavajú na minority a marginalizované skupiny. Sú tu kampane proti napríklad sexuálnym reprodukčným právam alebo istambulskému dohovoru a tie sú financovanie Eh, z nejasných eh, kanálov, eh, z cudzích peňazí a nie len z Ruska, ale napríklad aj zo Spojených štátov. A tieto taktiky už ukazujú aj svoje dôsledky. Tieto, toto destabilizovanie sa ukazuje na našich rozhodovacích procesoch. Musíme sa teda postaviť za svoje práva a demokracie a musíme posilniť občianskú spoločnosť a takisto podniknúť kroky, aby sme chránili možnosť diskutovať bez toho, aby sme podkopávali e, základ demokracie a to je sloboda slova. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne. E, pani Sári, Laura. E um Ďakujem, pán predsedajúci. Európska únia by mala posilniť slobodu slova ak skutočne máme e, posilniť demokraciu. Je pravda, že Rusko, Čína a Spojené štáty chcú mať vplyv na európske voľby. Pred niekoľkými rokmi e, prezident Obama e, chcel ovplyvniť britský národ, pokiaľ ide o obchodné dohody, tak aby teda hlasovali podľa neho správne. Samozrejme, e, treba si uvedomovať, že sú zahraničné síly, ktoré ovplyvňujú európske voľby, ale e, Európania samozrejme majú svoj vlastný rozum a spoliehajú naň. E, bohužiaľ, nacionalistické strany posilňujú, pretože európsky občania chcú zastaviť ilegálnu imigráciu, chcú zastaviť islamské sily, chcú ochraňovať kresťanské hodnoty, hranice, európsku kultúru a národnú kultúru. Chcú chcú jednoducho postaviť svojich ľudí na prvé miesto bez ohľadu na to, čo si tie mainstreamové stra- strany myslia. A ľudia sú jednoducho sklamaní, chcú ochranu a preto hlasujú e, pre nacionalistické strany liberálne strany teraz strácajú politický vplyv a musíme akceptovať, že národné a nacionalistické strany e, získavajú pôdu, lebo jednoducho ľudia pre nás chcú, nás chcú voliť. E, vy chcete vytvoriť politicky korektnú Európu, pracovné skupiny, e, ktoré vlastne vykonávajú cenzúru internetu. A chcete hovoriť ľudí, ľuďom, čo by si mali myslieť, ale demokracia nie je v kríze. Demokracia nezomrie, ak liberáli nevyhrajú voľby. Ďakujem. Ďakujem, pani Anna Fotiga sa prihlasila. Ja chcem oceniť všetky opatrenia v portfóliu eh, komisárky Jorovej a komisára Kinga ale zároveň e, chcem e, podčiarknúť, že diskutujeme o externom aspekte e, vzťahov Európskej únie, to znamená o cudzom zasahovaní do našich demokratických procesov. Áno, musíme posilniť odolnosť a um, demokraciu, ale takisto musíme vedieť, aké politiky sledujú externí aktéry Počas 8 eh, legislatívy sme eh, predložili správy, ktoré sa toho týkajú. Išlo najmä o Ruskú federáciu, ale aj o aktérov ako Čína, Irán, Severná Kórea a podobne. Ich konanie eh, sa v podstate malo formu informačnej vojny. Veľmi často to bolo ušité na mieru vo vzťahu ku konkrétnemu členskému štátu Takže budovanie spolupráce je veľmi dôležité, ale na to, aby sme mali úspech, musíme vedieť, aké sú tie jednotlivé politiky a narratívy. Chcem pochváliť Stratkom East v rámci ESVČ. Ďakujem. Pani Alexandra Leslie Phillips. Tieto systémy, sociálne médiá a kampane otvárajú dvere e, ľuďom, ktorí chcú e, zničiť demokraciu v celom demokratickom spektre, ale takisto je tu apetít po všelijakých konšpiráciách e, na delegitizovanie volebných výsledkov, pretože niekomu tie výsledky nevyhovujú. Videla som obidve kampane za Brexit obvinené E, teda všetky tieto obvinenia boli e, sa ukázali byť e, nepravdivé, boli zamietnuté. Moja vlastná strana, o ktorej bolo tvrdené, že dostala zahraničné prostriedky, bola predmetom razie, ale nenasí sa žiadne dôkazy a ten zoznam môže pokračovať. Je mi absolútne jasné, že najväčšou hrozbou demokracie je oportunizmus a konšpirácie, ktoré robia politici e, proti kampaniam, ktoré im nevyhovujú. Je to nezospovedné, vytvára to nedôveru voličov a vedie to k extrémizmu. Tak ako ten, e, kto e, stále tvrdil, že niečo sa stane, musíte si najprv overiť svoje fakty, kým dospejete k nejakým nesprávnym záverom. Ďakujem pekne. No, je tu viacera modrých kariet. Pani Ward sa prihlásila ako prvá o slovo. Pani Ward. Ďakujem pekne. Mohla by e, sa pani Philips vyjadriť k tej tajnej kampaňovej práce, ktorú urobila, aby e, teda Cambridge Analytica um, ovplyvňovala um, kenské voľby. Ja som tam bola pozorávateľkou za tento parlament a takisto uh, klamala o svojej účasti na tejto kampani. Cambridge Analytica si uh, najala uh, strana prezidenta v Keni snažili sa zvrátiť verejnú mienku, došlo tam k mnohým politickým vraždám a uh, uväzneniam uh, protivníkov Vypadol mikrofón. UK's referendum so, on EU membership. Stop, this, your time is over. Váš čas vypršal, hovorí predseda. kolegyňa je presne stelesním toho, čo som práve povedala. Ja som pracovala pre britskú konzultačnú firmu ako freelancer a to vie, že e, to bolo až po mnohých rokoch e, po americkej volebnej kampani. Je zvláštne, že sa ma to pýta teraz a má e, svoje informácie z konšpirátorov na Twitteri, e, ktorí chcú šíriť dezinformácie. Ja som hľadala na prácu, ktorú som urobila pre progresívneho afrického prezidenta. E, táto práca je zaznamenaná a ak toto neslúži politickým cieľom, tak prečo neprišla ku mne do kancelárie? Thank you. Our next... Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Kovačev. Ďakujem pekne, pán predseda. Demokracia znamená slobodu, pluralizmus názorov. Avšak keď je tu snaha meniť demokraciu na niečo iné, alebo ak je tu útok proti zvrchovaným štátom, tak e, samozrejme bola prekročená istá hranica a e, vedie to k e, strate tolerancie. Potom teda mám otázku, že ak budeme v tomto parlamente hlasovať, znamená demokracia aj slobodu klamať? Je lož súčasťou slobody prejavu? Nemali by sme byť naivní. Mali by sme si uvedomiť, e, aké sú vážne hrozby z tretich krajín. Bulharsko je iba z jednou, jednou z krajín, kde v roku 2015 e, boli útoky na e, našu centrálnu voľnú komisiu a ďalšie inštitúcie. Avšak toto je iba príklad toho, že niektoré spoločnosti, niektoré krajiny sa snažia podkopať našu, naše krajiny inú, alebo rôzne organizácie, falošné účty na sociálnych médiách vedú koordinované e, útoky proti EÚ a maskujú to e, za témy ako kultúra, náboženstvo a tak ďalej. Demokracia by mala mať nástroje, aby sa mohla chrániť a apelujem na to, aby sme sa postavili týmto hybridným hrozbám. Ďakujem pekne. E, akceptujete modrú kartu? Otázku pani Grapiny. Nech sa páči pani Grapiny. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Kovačev, vy ste z Bulharska, ja som z Rumunska a chápem eh, veľmi dobre, čo ste povedali, je to dôležitá téma, ale ako člen Európskeho parlamentu, vidíte nejaký spôsob, ako vyriešiť ten problém, o ktorom ste hovorili a zároveň chrániť slobodu prejavu, eh, brániť zasahovaniu do volieb? Aké riešenie dokážeme identifikovať pre tie problémy, ktoré ste tu nadniesli? Ako to môžeme vyriešiť dnes aj pre budúcnosť? Ďakujem pekne, pán Kovačev. Áno, je to taká všeobecná otázka, čo robíme spoločne, e, koordinovanie s Európskou komisiou, s radou, členskými štátmi. Iba takto dosiahneme mm, zamedzenie týchto, alebo obmedzenie týchto dezinformačných krajín z tretich krajín, ale aj zvnútra EÚ. E, dobrým krokom vpred je žiadať od týchto platformiem, aby dodržiavali istý etický kódex, aby podporovali dobrú objektívnu žurnalistiku, aby napríklad e, bolo tam dobré odborné vzdelávanie pre novinárov a tak ďalej. Ale jednoducho demokracia potrebuje imunitný systém. Rečník bol prerušený. Ďalším rečníkom pán Klod Moráš. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes žiadame, aby sa na európskej úrovni prijali prísnejšie opatrenia, aby sme hájili voľby proti vonkajším zásahom, proti manipulácii, aby sme bojovali proti dezinformáciám tak offline ako aj online. Robíme to preto, že Fakty nám naznačujú, že sa naozaj deje. chcel by som všetkým tu v parlamente povedať vrátane e, tých nových poslancov, že to robíme už nejaký ten mesiac. E, komisár naznačil, že mm. už boli prijaté opatrenia, predsedníctvo sa k tomu pridalo. My v našej politickej skupine chceme e, aby sa vytvoril špeciálny výbor, ktorý prehlbí túto aktivitu. Robíme to preto, že členské štáty nie sú dostatočne odolné Máme dva veľké problémy, e, ktoré vysvetlím. Jednak občania hlasujú vo voľbách, e, kde máme extrémne pravicové strany, vidím to vo vlastnej krajine, ktoré sú financované a dostávajú úvery zo zahrani- od zahraničných štátnych aktérov. A po druhé, máme hlboké zasahovanie do volieb tak offline. Ehm, zábezpeky sú potrebné, aby sme bojovali proti takýmto e, nekalým vplyvom. A takisto Ehm, falošné účty musia byť odstranené zo sociálnych médií. Tieto praktické opatrenia treba prijať a treba ich prijať teraz. Pán Šimečka. Je ešte na ceste? Je nie, ďalším rečníkom. Da, no, pani ministerka, pán komisár, e, naozaj zasahovanie zahraničných aktérov do demokratických volieb dnes už nie je nič, nič nové, nie je to nová hrozba. Už sme niekoľko zažili takých volieb, do ktorých zasiahli tieto

pán Ensley. Sloboda, férovosť a transparentnosť to sú základy, na ktorých je vybudovaná demokracia ale v nedávnych rokoch eh, boli tieto princípy eh, predmetom útokov. Veľké peniaze eh, podporili pravicový extrémizmus, nemajú miesto v modernej inkluzívnej spoločnosti. Zasávanie dovolieb a dezinformácie otravili verejnú debatu, šíri sa tu nenávisť s cieľom rozdeliť naše spoločenstvo a podkopať dôveru v naše systémy. Ale toto uvrhlo napríklad moju krajinu do ústavnej krízy práva a blaho miliónov ľudí v Spojenom kráľovstve a aj mimo uh, Spojeného kráľovstva sú ohrozené. Predseda uh, z dolnej snemovne uh, povedal, že naša demokracia je ohrozená a volebné procesy sú absolútne nemoderné, nedostačujú pre moderné, moderné časy. Nemôžeme tu len sedieť a odvracať pohľad od toho, ako zásadné hodnoty, základné hodnoty tejto inštitúcie, všetkých našich parlamentov sú e, pod palbou tých, ktorí chcú zničiť demokraciu pre svoj politický či finančný prospech. Potrebujeme robustnejšie, právne záväznejšie ochrany, aby občania boli súčasťou tohto rozhodovacieho procesu, aby nerozhodovali iba tí, ktorí majú najviac peňazí. Ďakujem. Musí. Poprosím vás o dve veci Jednak aby sme trošku viac dodržiavali rečnícky čas. Myslím si, že poprvýkrát, keď vyprší rečnícky čas, e, zaklopem teda dvakrát, e, ak sa to preťane o 5 minút, ukončím prejav a dokonč, teda, ak sa dokončí veta, tak vtedy a preťahne sa rečnícky čas, e, tak to ukončí. A takisto s tými modrými kartami musíme zaobchádzať trošku reštriktívnejšie. Eh, pretože už eh, máme trošku sklz. Ale povedal som to až teraz, takže sa ešte pýtam, či akceptujete modrú kartu pani Deluci. Eh, modrá karta Marta. Ďakujem pekne za rečnícky čas. Ja som sa opýtal, či to akceptuje. Akceptujete tú modrú kartu? Neakceptuje? Ďakujem. Takže prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, pán Jean-Paul Garo. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Etický kódex eh, proti dezinformáciám, ktorý prijala Európska komisia, eh, sa chce zamerať na slobodu prejavu a otvorený internet. Toto je napísané v texte. Tento eh, etický kódex bol schválený tak Facebookom, Twitterom, ako aj Googlom. Títo poskytovateľia majú byť zodpovední za obsah toho, čo zverejnia surfery na internete a teda neváhajú cenzurovať aj slova, ktoré by mohli byť považované za dezinf- mm, ako dezinformácia. Všetci vieme, že internet môže byť dobrým slovom, ale zlým pánom a mm, niekedy sa e, pod lúžkom boja proti dezinformáciám ani e, nedostane týmto mm, poskytovateľom nejakého varovania a stiahujú sa e, stránky nie preto, že by to boli nejaké fake news, ale preto, že nezdielajú názory mainstreamu, ale dokonca aj informačné denníky sú cenzurované ako vo Francúzsku. Napríklad Facebook zrušil článok Media Actuel, kde hovorili o propagande vo vo, francúzskej televízii v prospech migrantov e, a ten